Vážené dámy, dostávame sa k hlasovaniu v dvoch častiach. Teda poprvé tu máme pred vystúpením o 12. slávnostným a potom po tomto vystúpením. Takže máme tu správu o kohesnej politike, kto je za, kto je proti. Zdržali sa prijaté. Ďalej. Správa o eh, najvzdialnejších regiónoch. Menovité hlasovanie môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Prijatá. Ďalej. Prosím, nič. Správa Tojera. Takže kto je za? Proti? Zdržali sa. Prijatá. Správa de Baker. Môže hovoriť pán spravodajca, pán de Baker. Ďakujem za slovo. Milí kolegovia, za ALDE by som chcel požiadať aby podľa pravidla 177 sa odsunulo hlasovanie na aprílové štrasburgové zasadanie. Ďakujem. Takže kto je, kto chce podporiť túto žiadosť pána Debakera? Nikto. Kto je, chce, kto je proti? Nikto. Takže hlasovanie. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Tá žiadosť je prijatá. Tým však, že nehlasujeme o správe, ale máme správu Salafranka. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Prijaté. Správa Web, Dohoda o politickom dialogu a spolupráci s Kostarikou a tak ďalej. Kto je za túto správu? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Správa Berván Šperes. Menovité hlasovanie môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Správa je schválená. Správa o spoločnom systéme DPH. Správa Strejček. Menovité hlasovanie. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválené. Správa pani Hübner. Menovité hlasovanie. Kto je za? Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Druhá správa Hübner o uplatňovaní e, v Majote. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Správa pani Ani Gomeš. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Ďalšia správa Gomeš. Kto je za? Rukou, prosím. Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Ďalšia správa pani Gomeš. Kto je za? rukou, prosím. To je proti. To sa zdržal. Prijaté. Správa pani Renate Zomer o dohode EU-Turecko. Kto je za? Zdvíte ruku. Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Prosím, pán kolega. Pán Kalegen. Ďalšie hlasovanie o rozšírení pravidla 147. Takže tu by som chcel požiadať poslanca, hlasovali proti, pretože je to ďalší útok na e, Írsko. Ďakujem. Toto je neopodstatnená obava, takže Ideme menovito hlasovať. Môžete hlasovať. Pani Ruša Tomášik. prosím. Hvala lepa, poštovaný gospodine Ďakujem. Pán predseda. Takže máme tu odse- článok 146 odseky 1 a 2. Chcela by som namietať proti um, rozšíreniu pravidla 147. Tam sa hovorí o ďalšom odsúvaní využívania chorvátskeho jazyka v týchto inštitúciách. To znamená, že chorvačina, pri tom, že je oficiálnym jazykom, tak naďalej bude mať <laughs> taký druhorady status, takže toto nemôžem prijať. Už skoro rok po prístupe Chorvátska Myslím si, že sme mali dosť času na to, aby sa zaručilo plné pokrytie na využívanie chorvátskeho jazyka. Dobre, my sme to overli v rámci predsedníctva, sú to opäť neopodstatnené obavy, takže sa hlasuje venovite. môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Správa Kazíny. Pozmeňujúci návrh 3, menovité hlasovanie. Môžete hlasovať. otváram hlasovanie. Prijaté. Pozmenujúci návrh 1 tým odpadá. Menovaté hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu 4 môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Prijatý. Pozmenujúci návrh 2 tým odpadá a dostávame sa k správe ako takej. Menovité hlasovanie môžete. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Správa Elka Draui o jednotnom európskom železničnom priestore. Máme tu 68 pozmeňujúcich návrhov výborov, takže menovité hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 5. Môžete hlasovať menovito. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Pozmienec návrh 9. Rukou, prosím, kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté. Pozmienec návrh 17. Za? Proti. Zdržali sa. Prijaté. 32 v dvoch častiach. Prvá časť sa proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijatá. Overíme si. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Ospravedlňujem sa. 37 za. V dvoch častiach. Prvá časť za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Overíme. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujem sa návrh 47, opäť v dvoch častiach. Prvá časť za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa. Prijatá. Ďalej, 74 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijatá. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnutá. 80 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijatá. Druhá časť za, Proti. Zdržali sa. Prijatá. 87 za. Proti. Zdržali sa. Prijatá. 51 a 91, tie sú rovnaké za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 92 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 120 za, proti, zdržali sa, prijaté. Môžete hlasovať, overíme. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 93 95 za, proti zdržali sa zametnuté. 121 za, proti, zdržali sa prijaté. 96, 96 to je za, proti, zdržali sa zametnuté. 97 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 98 za, proti, Zdržali sa. Zamietnuté. 122 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 57. 57. Ten. To bolo jasné, jednoznačné, myslím si. Takže 99 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 123 za. Proti. Zdržali sa. prijatí. Môžete hlasovať elektronicky. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 123 za, proti, zdržali sa, prijaté. Ďalší odpadá, 58, nie, 123 CP, to je za, proti, zdržali sa, prijatý. 100 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 124 za, proti, zdržali sa, prijatý. 101 a 125 sú identické. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 113 za, proti Zdržali sa. Zamietnutý. Pardon, prijatý. Overíme, dobre. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutý. Takže prosím, jasne zdvíhajte ruku, pretože ste mali každý v inej výške ruku. Bolo to zle vidieť. Ďalej, 102. Kto je za? Kto je proti? Sa zdržal. Zamietnuté. 68. Výboru za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 103 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 114 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Prvá časť, kto je za, mm, proti, zdržal sa mm, prijatá. Druhá časť, kto je za, proti, zdržal sa prijatá, tretia časť za, proti, zdržal sa prijatá. Teraz ideme k pozmeňujúcemu návrhu 104, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutá. Pozmeňujúci návrh 73, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 106, e, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 82 e, z výboru, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý 88 za? Proti? zdržal sa, zamietnutý. 89 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 90 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 117 za, proti, zdržal sa, prijatý. 107 za, proti, zdržal sa, prijatý. 108 za, proti, zdržal sa prijatý, 109 za, proti, zdržal sa prijatý, 110 za, proti, zdržal sa prijatý, 46 z výboru, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. Preveríme, otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 118. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 119, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Teraz ideme k hlasovaniu o návrhu komisie. Menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Prijatý. Ideme k legislatívnemu uzneseniu menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Prijatý blahoželám spravodajcom a do 12.30 prerušujem schôdzu a potom bude vystúpenie českého prezidenta. Takže e, teraz bude vystúpenie českého prezidenta a potom e, pokračujeme vo schôdzi.